stránke Európskeho parlamentu. Dámy a páni, ešte e, vám chcem oznámiť niekoľko vecí. 22. września mialo miejsce bardzo vážne. 22. septembra sa e, e, uskutočnila veľmi dôležitá vec pre Európsku úniu, pri 66. zasadnutí zhromaždenia OSN sa poprvýkrát udialo, že v mene celej Európskej únie pán e, Herman van Rompuy ako predseda rady hovoril za Európsku úniu a to je pre nás e, osobitne dôležitá udalosť. 21. września stracono v USA 21. septembra v Spojených štátoch bol eh, popravený v Spojených štátoch eh, pán Roy Davis a táto poprava je neakceptovateľná, je to neludský akt a v mene Európskeho parlamentu by som chcel eh, v, zdôrazniť náš odpor voči vykonávaniu trestu smrti. Wielokrotnie potępialiśmy karę śmierci bez względu na to, czy... E, rozsudok smrti sme už opakovane odsudzovali bez ohľadu na to, či e, k nemu dochádza v demokratických e, krajinách alebo v krajinách ako je Irán. V rovnaký deň, menovite práve v Iráne, 17, bol popravený 17-ročný chlapec menom Soltáni. Táto poprava maloletého je jednoznačné porušenie medzinárodného práva Európska únia bez výnimky protestuje proti e, týmto trestom. Pomsta takéhoto druhu nie je žiadnym dobrým príkladom spravodlivosti. Ďalej, e, zo pár oznámení v súvislosti s týmto zasadnutím parlamentu. Máme pred sebou veľmi dôležité zasadnutie Európskeho parlamentu. Tento týždeň budeme hovoriť o tzv. six-packu. Vieme, že ide o veľmi e, e, dôležitý úspech. Pôvodný názov e, sme, návrh sme výrazne zlepšili. Ide o dôležité legislatívne návrhy, ktoré dokazujú, že Európska únia sa púšťa do boja s krízou, ale zvládnutie toho, alebo vyjednávanie o tomto balíčku trvalo veľmi dlho, dlho menovite rok finančná kríza a hospodárska kríza, e, o ktoré ide v tomto sixpacku, e, sa len prehlbili. Podľa mňa sa, by sa mal zvážiť urýchlený, zrýchlený postup, aby sme e, ten doterajší postup, ktorý sa používal doteraz, výrazne zrýchlili a my ako zákonodarca by sme v tejto súvislosti mali mať možnosť konať zrýchlenie. To samozrejme sa netýka všetkých legislatívnych aktov, len určitých osobitných. V tejto veci chcem hovoriť s predsedami politických skupín, ale takisto aj s predsedami e, e výborov e, Európskeho parlamentu. Osobitne e, s predsedami tých výborov, ktoré e, príjmajú najviac legislatívnych eh, právnych eh, úprav. V stredu eh, predseda komisie Barroso bude hovoriť o stave únie, bude mať prejav o stave únie a v krátkosti bude hovoriť aj o pracovnom programe komisie. To bude veľmi dôle, ďalší veľmi dôležitý prejav. Budúci rok sa budú musieť e, prijať dôležité právne úpravy, ktoré nám majú pomôcť riešiť hospodárskú krízu. Tieto treba prijať rýchlo, ak sa chceme postarať o to, aby boli finančné trhy stabilizované, aby situácia na pracovnom trhu bola lepšia a pokiaľ ide o to, aby Európska únia e, vyslala jasn, jasné posolstvo že Európska únia dokáže rýchlo a efektívne konať. Chcem vám pripomenúť, že otázka, e, e, pardon, hodina otázok zajtra s pánom Junckerom sa uskutoční poprvýkrát v, te, e, v novej forme, pretože doteraz takáto hodina otázok prebiehala len s predsedom komisie a s vysokou predstaviteľkou pani Ashton. Takže tento postup sme rozšírili a sme týmto spôsobom v stave e, e, lepšie e, zastávať záujmy našich voličov v čase krízy. Vysoká predstaviteľka komisie pani Ashton sa zúčastní zajtra aj na rozprave o samite k východnému partnerstvu a 29. septembra sa v, vo Varšave, ako viete, tento samit aj uskutoční. Mám prozbu na všetkých kolegov. Chcem vás poprosiť, aby ste sa e, na týchto rozprávach zúčastnili v hojnom počte, pretože sú to rozpravy kľúčové a nám veľmi záleží na tom, aby sme v e, dôležité témy, ktoré sa týkajú našich občanov, e, aby sme ich riešili, ale aby sme aj ukázali občanom, že máme veľký záujem o tieto témy a že sa na týchto diskusiách aktívne podielame. Verím, že ste si vedomi